Ďakujeme. A tým pádom sa dostávame k hlasovaniu. Podľa programu je to hlasovanie v zjednodušenom postupe o správe pani Sartori o predlžení dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi e- Európskym spoločenstvom a Federatívnou e, Brazílskou republikou. Hlasujeme, kto je za, proti Zdržal sa niekto? Vyhlásenie je prijaté. Teraz druhá správa pani Sartori. Ide o dohodu medzi EÚ a Alžírskom o vedeckej a technickej spolupráci. Hlasujeme o tom. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Teraz správa. Nech sa páči. Pýtaš. Ja Lene. Pán Lene má slovo. Vážený pán predseda, dámy a páni, za svoju skupinu by som chcel požiadať, aby to hlasovanie o správe Hefner bolo realizované elektronicky. Rád by som e, počul váš názor, ako sa má, k tomuto, ako sa má o tomto hlasovať. Máte, prosím, k tomuto návrhu námietky, pýta sa pán predsedajúci. Ak nie, tak takto budeme postupovať a hlasujeme o správe Hefner postupovanie utajovených skutočností, ktorých držiteľom je rada a ktoré sa týkajú záležitostí mimo oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskemu parlamentu a zaobchádzanie s takými skutočnosťami zo stranu parlamentu. Kto je za? Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Je angenomen. Herzlichen Dank. Príjima sa. Ďakujeme. Teraz správa Karim. 18. správa o lepšej tvorbe právnych predpisov, uplatňovanie zásad subsidiarity a proporcionality. Hlasujeme o správe, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Teraz správa KADEK. Nech sa páči, pardon. Aký problém nastal? Pán predseda, ja som spravodajcom a chcem povedať pár slov. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Neznepokojujte sa, neznepokojujte sa, stihnete aj vlaky, aj e, lietadlá. Kolegovia, dnes budeme hlasovať o mojej správe o Európskej stratégii pre Atlantik a táto stratégia je veľkým e, Eh, prostriedkom pre dynamiku, je to cestovná mapa pre priemyselnú politiku, aby sme posilnili strategické sektory Atlantického regiónu. Dávame si takto nástroje, ako pomôcť aj našim námorným, eh, námornému odvetviu v globalizácii. A vďaka tejto eh, vašej mobilizácii, kolegovia, sa nám podarilo prijať podmienky skutočného maršalho plánu pre túto oblasť. Európa potrebujete skutočnú politickú vôľu, aby pripravila od, od dneška už zajtrajší raz. Ďakujem kolegovia. Ďakujem pánu spravodajcovi. A teraz hlasujeme o správe KDEX, Stratégia politiky súdržnosti EÚ pre Atlantickú oblasť. Kto je za? Kto je proti? Správa sa príjima. Teraz správa pána eh, Davida Martina o vypustení niekoľkých krajín zo systému obchodných preferencií. Mám tu niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Začneme pozmeňujúcim návrhom číslo 5 a to e, my hlasujeme menovite. Hlasujeme prosím elektronicky teraz. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz Pozmeňujúce návrhy výboru číslo 1 až 3, kto je za? Kto je proti? Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh číslo 6. Hlasujeme prosím elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh číslo 4 výboru. Hlasujeme elektronicky. Geschlossen. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz Teraz eh, návrh uznesenia takto pozmenený. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? To si musíme preveriť. Geschlossen. Končím hlasovanie. Návrh je v prijatý v pozmenenej forme. Teraz návrh legislatívneho uznesenia. E, hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasovanie. Genome. Prijíma sa. Blahožáme spravodajcovi. Teraz správa pána Karinsa o medzivládnych dohodách v oblasti energetiky medzi členskými krajinami a tretími krajinami. Pozmeňujúci návrh číslo 1 výboru. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh číslo 4 soci, socialistov, kto je za, kto je proti, zamieta sa. Pozmejúci návrh 1CB z výboru, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. To si preveríme elektronicky. Končím hlasovanie, prijíma sa. Teraz článok 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. A tým pádom e, vypadáva E, pozmiete návrh číslo 5, teraz deviatka výboru. Kto je proti? Držal sa niekto? Prijíma sa. Dvojka vypadáva. Pozmeňujúci návrh číslo 3. Kto je za? Kto je proti? Zamieta sa. Teraz e, pozmeňujúci návrh výboru. Kto je za? Kto je proti? Prijíma sa. A teraz e, e, uznesenie takto pozmenené. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. A teraz E, legislatívne rozhodnutie. Hlasujeme elektronicky. Ja, Abstimmung ist e, Hlasovanie je otvorené. Končím hlasovanie. Angenommen. Príjima sa. E, blahoželáme pánu Karinsovi. Teraz správa pani Garcia Pérez o systémoch kvality poľnohospodárskych výrobkov. Pani spravodajkyňa by rada pohovorila. Gracias, señor presidente. Simplemente por informar que con... Ďakujem, pán predseda. Chcem len poukázať na to, že 103, pozmeňujúci návrh z dielne zelených, obsahovo s nimi súhlasím, ale navrhujem, aby plénum e, hlasovalo proti, pretože je to v rozpore s dohodou s radou. Ďakujeme za tento za túto poznámku. Teraz hlasujeme o pozmenujúcom návrhu 104. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Tým pádom vypadáva blok 2 a ideme k tomu pozmenujúcemu návrhu 103, o ktorom sme hovorili. Hlasujeme elektronicky teraz. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz hlasujeme o takto pozmenenom návrhu. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. A tým pádom hlasujeme o legislatívnom návrhu e, elektronicky. Hlasujme teraz. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Blahoželáme pani spravodajkyni. Teraz správa pani Alkony, Európske fondy sociálneho podnikania. K tomu mám dva pozmeňujúce návrhy, menovite číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Tým pádom e, e, vypadáva druhý pozmeňujúci návrh výboru a teraz hlasujeme o takto pozmenenom návrhu. Kto je za? Kto je proti? Príjima sa. Teraz hlasovanie o, o e, legislatívnom uznesení. Kto je za? Elektronicky hlasujeme. Pani spravodajkyňa chce prehovoriť. Monsieur le Président, chers collègues. Pán predseda, kolegovia, článok 55. Na základe toho žiadam o odloženie finálneho hlasovania o tomto e, legislatívnom návrhu. E, vrátime sa ešte k rokovaniam s radou. Ďakujem. Ďakujem. Tento návrh e, spravodajkyne. Musíme o ňom hlasovať. Kto je za odročenie? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Tým pádom bola táto, že bol tento návrh prijatý. Slovom má pán Lamberts. Prechádzame k vašej správe. Vážený pán predseda a milí kolegovia, sme v rovnakej e, situácii aj v tejto správe. E, chcem vás upozorniť na to, že toto je veľmi výnimočný prípad, kde po úspešnom trialógu, kde bola e, otvorene ohlásená dohoda parlament a predsedníctvo. Nuž, rada sa a, a rozhodla a, odstúpiť od zmluvy a ten, ten, my tu dnes hlasujeme o texte, aký bol dohodnutý s radou. Mali, my vyzývame radu, aby sa držali svojho slova a prijali také znenie, ako sme sa boli dohodli na konci e, júna. E, môžeme s nimi len e, disk, diskutovať, ale nebudeme e, hlasovať v záverečnom hlasovaní o tom, to, čo navrhujem, ale musíme zostať pevne zomknutí v tejto veci. Chcem do, dodať dôvod, prečo rada odstupuje. Chcem, chceme efektívne bojovať proti daňovým rajom. Ide tu naozaj o hanebné praktiky. Ďakujem. Danke, Herr Ďakujeme pánu Lambercovi. Túto, o, tejto, o tomto návrhu budeme hlasovať predtým, než pristúpime k záverečnému hlasovaniu. Teraz teda hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Tým pádom sa dostávame Nech sa páči, slovo má pán Šluter. Vážený pán predseda, nuž rád by som počul e, názory cyperského predsedníctva. Ich verstehe die Frage. E, rozumiem e, vašej otázke. Rád by som ju aj pozitívne zodpovedal, ale rada prítomná nie je a preto nemôžeme túto otázku pozitívne e, zodpovedať. A tým pádom hlasujeme o takto pozmenenom návrhu. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Tým pádom takto prijímame návrh a teraz e, hlasujeme o návrhu e, spravodajcu o posunutí záverečného hlasovania. Kto je za? To je proti? Zdržal sa niekto, príjima sa. E, blahoželám, respektíve želáme vám všetko dobré do ďalších rokovaní. Teraz správa pána Langeho, kde ide o vykonávanie bilaterálnej ochrannej doložky a stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi, stanovených v dohode o obchode medzi EÚ a Kolumbiou a Peru. Mám tu množstvo pozmeňujúcich návrhov zo strany výboru, hlasujeme o nich kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Príjima sa. Pozmeniaci návrh číslo 28. Hlasujeme o ňom elektronicky. Hlasujeme prosím teraz. Končím hlasovanie. Príjima sa. Teraz pozmenujúci návrh 32 elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmenujúci návrh 33 hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmenujúci návrh 34D hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 35. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz hlasovanie o takto pozmenenom návrhu. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Máte slovo, kolega? Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, žiadam o odročenie hlasovania o legislatívnom vy, e, vyhlásení a chcem, aby sa vec vrátila do výboru, aby sme mohli e, dovršiť trialog. Hlasujeme o tomto návrhu, kto je za, kto je proti zdržal sa niekto, prijíma sa všetko dobré do rokovaní. Teraz sa dostávame k správe pána Leichtfrieda, kde ide o vykonávanie bilaterálnej ochrannej doložky a stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi stanovených v dohode o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou. Hlasujeme o pozmenujúcich návrhoch o prvom bloku z výboru, kto je za. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Pozmenici návrh e, číslo 37 elektronicky. Otváram toto hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmieť si návrh 31. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Príjima sa. Pozmeň si návrh 32. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? príjima sa. Pozmeň si návrh 38. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 39 hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa pozmeňujúci návrh 40D elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 41. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa hlasovanie o takto pozmenenom návrhu. Kto je za? Kto je proti? Príjima sa. Slovo má pán spravodajca. Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia. Máme tu rovnakú situáciu ako v prípade Kolumbie a Peru a preto chcem na vás smerovať žiadosť, aby sme nehlasovali a aby sme počkali na záver rokovaní s radou a komisiou, aby sme správu vrátili na ten čas do výboru. Hlasujeme o tomto návrhu spravodajcu. Kto je za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. Veľa úspechov v ďalších rokovaniach. Teraz správa pani Gieringer de Oedenberg o povolených spôsoboch použitia osirotených diel. Pozmeňujúci návrh 62 výboru. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Tým pádom ďalšie pozmeňujúce návrhy e, vypadávajú a teraz e, ten túto, tento návrh e, odhlasujeme po zmenenom znení, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Teraz legislatívne hlasovanie, kto je, kto, hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa. A blahoželáme. Teraz správa pána Moreira núdzové autonómne obchodné preferencie pre Pakistan. Pozmeňujúci návrh číslo 47, cel, celkový text, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Takto pozmenený návrh, kto je za, kto je proti, Zdržal sa niekto? Príjima sa. Teraz legislatívne uznesenie. E, hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Príjima sa. Blahoželáme. Teraz hlasovanie o šest, šiestich návrhov o uznesení k situácii v Sýrii. Tu má slovo pán Kohn-Bendit. Vážení kolegovia, mám tu ústny pozmeňovací návrh, poviem to po anglicky, aby to všetci rozumeli. Takže ústny pozmeňovací návrh odseku 2 a týka sa to uchádzačov o azyl a uh, utečencov. V texte je Call on the EU a ja chcem doplniť and its member states to take appropriate, responsible, a tam chcem doplniť, and humanitarian measures on the influx of refugees a chcem doplniť and asylum seekers to the EU member states. Je to veľmi jednoduché a humanitárne a myslím, že všetci kresťania či neveriaci ma môžu podporiť. Ďakujem. Chcel by som sa spýtať pre istotu, či niekto má námietky k tomuto pozmeňovaciemu návrhu Parcela Franka. Gracias, señor presidente. Eh, Ďakujem, pán predseda. Chcel by som eh, predniesť poznámku k pozmeňujúcemu návrhu zelených. Moja politická skupina obvykle sa pridržiava povinností, ktoré, ktorým sme sa zaviazali e, pri rokovacom stole. Tam sa povedalo, že Európska únia bude príjmať zodpovedné a vhodné opatrenia, ku ktorým patria humanitárne opatrenia. To je diskusia, e, ktorú sme prednedávnom viedli s pani Aštonovou. A preto toto doplnenie považujem za nadbytočné a moja politická skupina je proti tomu, aby sme ho prevzali do textu. Napriek tomu sa musím spýtať, že je 4, e, keď je 40, 40 ľudí proti, kto je teda proti. Dosiahli sme e, tento počet potrebný e, tých, tých, ktorí sú proti, takže nemôžeme tento návrh prevziať. Takže poďme si návrh 1 za, proti Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmaňovací návrh 2. Kto je za? Proti? Zamietnutý. Týmto by sme prešli k uzneseniu ako celku. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Uznesenie eh, k Syrii je eh, prijaté. Teraz prejdeme k hlasovaniu o 6 pozmeňovacích eh, eh, návrhoch uznesení o politickom využívaní justície v Rusku. Tu nemám žiadne eh, pozmeňovacie návrhy na hlásenie, preto hlasujeme o uznesení ako celku. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Týmto je uznesenie prijaté. Prejdem teraz k hlasovaniu o návrhu uznesenia e, výboru e, pre hospodárstvo a menu. E, ide o návrh na vytvorenie Európskej bankovej únie. Bol predstavený včera. Začíname hlasovanie. K úvodnému stanoveniu C tu máme oddelené hlasovanie, takže prvá časť, kto je za, Hlasy proti. Zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. To je jednoznačné. Teraz prejdeme k vodnému stanoveniu E. Prvá časť Prosím, ak si to skutočne želáte, môžeme si to skontrolovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. K úvodnému stanoveniu E máme tiež hlasovanie rozdiel na dve časti. Prvá časť za, d- proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Týmto by sme hlasovali o e, návrhu v pozmenenej podobe za, proti, zdržali sa, prijatí. Dámy a páni, týmto sme ukončili hlasovanie a, a môžeme teda začať hneď s vysvetleniami hlasovania, ale chcel by som poprosiť, aby teda tí, ktorí nebudú vysvetľovať e, svoje hlasovanie, e, urýchlene e, opustili miestnosť. Za týmto účelom prerušujem na dve minúty zasadnutie.